is... Príjemné popoludne. Ďalšia časť programu predstavuje otázky na ústne zodpovedanie radov. A ako to bolo aj v minulom parlamente praxou, chcela by som pozvať tých poslancov, ktorí by sa chceli zúčastniť eh, tejto, otázky, tejto hodinky, aby prišli sem bližšie e, s, tu, nemusíte sedieť tak ďaleko, ak budete sedieť tuto bližšie, budeme mať eh, živ, živšiu výmenu názorov a chcela by som vám pripomenúť, že keď chcete doplniť, položiť doplňujúcu otázku, máte na ňu len 30 sekúnd, žiaľ. Prvá otázka sa týka témy um, zdravia zvierat, životných podmienok zvierat a Pani Malstrom, keby ste zodpovedali hneď prvú otázku pre nás a zároveň vás aj vítam tu. Tak, fru Talman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rada, že môžem zodpovedať túto otázku pani Marian Harkin. Rada zdieľa znepokojenie pani poslanky, niečo sa týka životných podmienok zvierat. Je tu návrh, ktorý sa týka toho, aby sa stanovila určitá legislatíva spoločenstva v tejto oblasti. Švédske predsedníctvo má svoj cieľ diskutovať o životných podmienok, podmienkach zvierat. A sú tu priority v rámci polnospodárstva, čo sa týka nášho predsedníctva. A uskutoční sa špecifická konferencia o životných podmienkach zdravia. Bude to v Upsále vo Švédsku 18. a 19. októbra. Konferencia sa zameria na závery z toho projektu, ktorý financuje EÚ, kde ide o welfare quality. Od roku 2004 prebieha tento projekt, kde ide o vedecký systém, kde sa posudzuje, akým spôsobom sa, pri, za, e, sa zaobchádza so zvieratami. Tu sa vyhodnotia najlepšie spôsoby na to, ako zaobchádza so zvieratami, ako to prospieva plnospodárom a spotrebiteľom. Viac ako 40 inštitúcií a univerzít z Európy, ako aj z eh, Latinskej Ameriky zúčastnili tohoto procesu. Tu sa bude diskutovať o životných podmienkach zvierat, o tom, ako sa môžu zlepšiť globálne. Ide tu o organizácie ako je VTO, FAO, o globálnych podnikoch, ide tu o, o priemysel, miserský priemysel, ako môžu zlepšiť podmienky. Výsledky tejto konferencie možno budú relevantné pre tie závery, ktoré plánuje rada vypracovať v súvislosti s oznámením komisie o označovaní zvierat. Pani poslankyňa určite vie, že komisia vypracuje návrh tejto oblasti. Švedské predsedníctvo v súčasnosti pracuje na návrhu pre komisie, kde pôjde o nový návrh smernice o ochrane zvierat a ich použiť na vedecké účely. A Ďalej sa budeme zaoberať aj životnými podmienkami zvierat aj neskôr po, počas nášho predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Harke má možnosť doplniť otázku. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý večer, pani Malström. Som veľmi rada, že chcete, aby sa o tejto diskutovala, že budete mať aj konferenciu v Upsale, pretože diskutujeme tu, a my viem, že aj my v Írsku sme eh, sa do toho zapojili, my sme zabezpečili vzdelávanie eh, a tak ďalej, tým, ktorí opracujú alebo so zvieratami a podobne. A je ak prestaneme, tak určite, že nabehne tam konkurencia a podobne. Tak ja by som sa chcela spýtať, že či je proporcionálne zmeniť legislatívu, ktorá bude fungovať len na dva roky, a potom ďalšia otázka je, že či e, existujú nejaké vedecké údaje, že existuje takáto potreba, ak vôbec nejaké sú. Predsednička, ďakujem pekne pani Háke. Nech sa páči, pani ministerka. Well, as you, you said, it is important. No, ako ste povedali, je dôležité vyhodnotiť to veľmi príslušným spôsobom vidieť, aké zvoli doteraz dosiahnuté výsledky. My samozrejme sa snažíme získať eh, vedecké informácie a konferencia v Upsale chce pozvať alebo pozvala odborníkov, eh, ktorí budú diskutovať na tejto konferencii. Ja verím, že to bude základ pre reakciu rady na oznámenie, ktoré potom príde z komisie. To je asi všetko, čo môžem povedať v tejto chvíli, ale mm, veľmi Eh, budeme vítať eh, stanovisko Európskom parlamentu, ale veríme, že na tej konferencii získame čo najviac informácií. Predsednička, máme ešte ďalšie dve doplňujúce otázky, jednu za druhou. Pani McGuinness je prvá. Ďakujem pekne za 30 sekúnd. Eh, ďakujem za vašu odpoveď. Jedna vec, ja dúfam, že veda pre, prekoná emócie vo vzťahu k zvieratám. Ešte by som sa chcela spýtať na otázku dopravy a prepravy koní. V tomto sa mi zdá, že nie je celkom dostatočne vyriešené v súčasnosti a tiež by som chcela navrhnúť, aby e, sa zlepšili životné podmienky zvierat v mnohých farmách, pretože ceny, za ceny, ktoré dostávajú farmári za svoju produkciu, sa maximálne snažia e, robiť čo najviac, ale tie ceny sú veľmi, e, veľmi nízke, takže musíme veľmi citlivo pristupovať tejto otázke. Ďakujem, pán Kelly. Thank you. Ďakujem. Je to veľmi sporná téma v Írsku. A je to e, e, e, voda na mlin tých, ktorí hovoria, že treba hlasovať proti Lisabonskej zmluve. Je tu kartel, situácia kartelových cien na meso a môžeme dúfať, že to sa bude riešiť, či sa dosiahne nejaký kompromis pred hlasovaním o Lisabonskej zmluve. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chápem znepokojenie poslancov a občanov. Bohužiaľ, nemôžem vám prislúbiť, že to sa vyrieši ešte pred referendum. Očakávame návrh komisie z viacerých dôvodov, ktoré nie sú mi známe, e, oneskoruje sa i hneď ako dostaneme to, okamžite sa pustíme do práce, rozbehneme diskusie, ale nemôžem vám prislúbiť, pretože očakávame návrh komisie, e, musíme to vyhodnotiť e, aj z vedeckého hľadiska, aj z faktického hľadiska a potom budeme pracovať. Ďakujem. A teraz prejdeme k ďalšej otázke. Pôvodne od e, pani Marejsa, ale dnes sa to hovorila pani Herc. Je to obchodovanie s deťmi v Európskej únii. Pani ministerka, nech sa páči. Tak, fru Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, Švedské predsedníctvo zdieľa znepokojenie poslancov, čo sa týka obchodovania s deťmi za účelmi sexuálneho zneužívania nutenej práce. Toto sú všetko lukratívne formy organizovaného zločinu. Je to odsudenia hodné a je to veľký problém v rámci Európskej únie ako aj zvyšku sveta. Obchodovanie s ľuďmi bola dôležitá otázka na program Európskej únie. Je jasné, že musíme naďalej pracovať, vypracovať opatrenia, ako zabrániť také, také, takéto činnosti. Európska únia musí vyvinúť úsilie, čo sa týka preventívnych opatrení, boji proti organizovanej kriminalite a musíme pomôcť aj obetiam zločinov. Úmysly Európskej únie boj proti obchodovaniu s ľuďmi, samotná implementácia a nezáväzné nástroje, to, je, to sú tie možnosti, ktoré máme. Celé sa to začalo v roku 1997, kde išlo o boj proti obchodovaniu s ľuďmi potom je tu záväzná legislatíva rámcová, rámcové rozhodnutie z roku 2002. V marci 2003 komisia predložila návrh o boji proti obchodovaniu s ľuďmi a išlo tu aj o pomoc obeťam. Tým by sa zrušilo vlastne tá rám, ten, rušilo to rámcové rozhodnutie z roku 2002. Je tu o to, aby sa, ako riešiť potreby zraniteľných obyvateľov, kde ide aj o prevenciu sekundárnej kriminalizácie. Tento návrh je prepojený na ďalší návrh, ktorý sa zameriava špecificky na potreby detí. Je tu návrh v rámci rámcového rozhodnutia, kde ide boj proti sexuálnym útokom a zneužívaniu detí, ide tu boj proti detskej pornografii a to nadvežuje na, na návrh z roku 2008. Účelom toho celého je vytvoriť konsekventný právny rámec, zvýšiť efektivitu a zabrániť takéto kriminálnej činnosti. Tie návrhy, ktoré tu máme, sa opierajú na medzinárodný koncenzus, pre všetkým na úrovni OSN, ide to palermský protokol, ide tu o viaceré úmysly, kde ide napríklad o úmysel Európskej únie ochranu dieťaťa. Čo sa týka ministerskej konferencie, ktorú zorganizovala, zorganizovalo predsedníctvo, e, správa bude dôležitá aj správa, ktorú predloží Agentúra pre základné práva, ľudské práva. Očakávame túto správu ešte v tomto roku. Švedské predsedníctvo má e, e, úmysel mať na programe boj proti obchodovaniu s ľuďmi a budeme to riešiť na samite v decembri. Ďakujem pekne, pani predsednička. Thank you. Mrs. Head. Pani Head. Tak so mycket, fru. Ďakujem pekne, pani ministerka. Ja viem, že táto otázka je veľmi dôležitá a že vo Švedsku sme sa zaoberali touto otázkou, sme ju, sme ju rozširovali do Európskej únie v úplných rokoch. Chcela by som poukázať, že si myslím, že je veľmi smutné, že táto konferencia, ktorá sa má uskutočniť 19. a 20. oktobra, žiaľ, naši poslanci nemajú možnosť sa aj zúčastniť, keďže my budeme tu v Štrásburgu a nemôžeme byť v Bruseli a nemôžeme sa zúčastniť tejto dôležitej konferencie. Je to smutné, ale jednoducho je to tak. Ja rovnako viem, že švédske predsedníctvo povedalo, že je tu záujem bojovať proti, proti zneužívaniu detí v súvislosti s testovaním a turizmom. Uskutoční sa aj konferencia 20. novembra, kde stála medzivládna skupina e, má mať stretnutie a počula som, že žiaľ, nebude toto na programe. Prečo to tak bude? A ak to tak bude, využite na to nejakú inú príležitosť? Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne Anne Hed. Viem, že ona veľmi intenzívne pôsobí v týchto otázkach. Je veľmi smutné, že tá konferencia v Bruseli žiaľ je, sa koná, keď vy ste v Štrasburgu. Je to žiaľ tak, ale je to Anti-Trafficking Day, a práve preto sa vtedy uskutoční tá konferencia. Je mi to ľúto, je to tak. A tá otázka, ktorú ste položili, ja som nevedela a musíme sa k tomu neskôr ešte vrátiť a potom vám to môžem zodpovedať. Ďakujem pekne. Thank you. I have a uh, further supplementary... Ďakujem, mám tu doplňujúcu otázku, pani Lin. Thank you. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne uh, za túto odpoveď. Uh, ja som rovnako smutná z toho, že je konferencia práve tedy, keď my sme v Štrasburgu, ale môžete nás uistiť v tom, že na programe konferencie budeme mať zastú, budeme mať aj zdôraznenú nyní dohovor Rady Európy o protiobchodovaniu s deťmi, pretože sú ešte stále členské štáty, ktoré nepodpísali, a napríklad aj Švédsko, takže to neratifikovalo. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby to bol na tejto konferencii priorita, aby naozaj obchodovanie s deťmi bola pri, priorita. Musíme ísť tvrdo potom. Ďakujem pekne, hovorí predsednička, pani ministerka. Áno, pani Lin, ja to dám do pozornosti organizátorom. Ďakujem. Predsednička. Teraz prejdeme k ďalšej otázke, ktorú položila pani McGuinness. A týka sa e, zasadnutia FAO na vysokej úrovni. Pani ministerka. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, sú tu veľmi rozličné otázky. Čo sa týka tejto konferencie, čo sa týka organizácie FAO OSM, tak to sa uskutoční 18. novembra. Jedna z najdôležitejších otázok na programe je reforma FAO. Tento proces reforiem sa opieral ten plán, ktorý bol schválený v roku 2008 a schválili všetci členovia FAO. Je to tak povedať akčný plán, ktorý znamená reformy z rodičných hľadísk. Pôjde tu o vytvorenie budúcej činnosti, kde pôjde o systém administratívy, ktorý sa bude opierať o výsledky, pôjde o vyššenú efektivitu a pôjde lepšie využívanie tých prostriedkov, ktoré majú príležitosti. Je to samozrejme proces, ktorý bude trvať dlho a bude veľmi náročný, kde pôjde o otázky e, ľudských zdrojov a centralizácie. Konferencie sa bude zobrať takými otázkami, ktoré sa týkajú zmeny štatútu FAO, pôjde tu o reformy samotnej komisie, ktorá sa zaoberá potravinovou bezpečnosť. Táto reforma je veľmi dôležitá, keďže sa prepojená aj na lokálne, lokálne partnerstvo, čo sa týka dodávok potravín a potravinej bezpečnosti. Diskusie na politickej úrovni sú veľmi dôležité. Bude tu teda summit, vrcholný summit FAO a uskutoční sa 16. až 18. novembra v Ríme. Predsedníctvo tam bude zastúpené, a my tam budeme prezentovať prehlásenie, ktoré sa opiera o závery Rady ohľadne potravinovej bezpečnosti. Sú tu závery FAO z novembra 2008, kde Rada uznala, že potravinová kríza si vyžaduje koordinovaný spoločný, spoločné riešenie. Dôležité je zapojiť súkromný sektor aj občianskú spoločnosť. Pôjde tu o partnerstvo, a naplnenie miléniových cieľov a toto privítala Rada v júni 2008. Rada potom prišla svojimi závermi, kde privítala závery FAO, kde išlo o to, že sa podarilo konštruktívne riešiť tieto otázky. Predsedníctvo si myslí, že ten summit má, svoj, má jasné politické ciele, vytvorí sa nový administratívny systém, zabezpečí sa potrebná bezpečnosť na svete, a tento, táto organizácia bude zohrať dôležitejšiu úlohu ako doteraz. Pre predsedníctvo je dôležité, aby toto, tento summit sa orientoval na budúcnosť, aby sa aktuálne reagoval na potravinovú krízu a aby sa splňali aj miléniové ciele, aby sa bojovalo proti extrémnej chudobe. Organizácia tohoto podujatia si vyžaduje samozrejme globálne partnerstvo, ktoré bude veľmi dôležité. Predsedníctvo je toho názoru, že tento summit by mal mať jasný politický cieľ, aby sa vytvoril nový systém riadenia potreby bezpečnosti na svete, aby táto organizácia zhrala dôležitejšiu úlohu. Na operatívnej úlo- úrovni je dôležité, aby sa poz- sme sa pozerali do budúcnosti, aby sme vytvorili taký systém, ktorý bude udržateľný, aby sme zabránili budúcnosti potravinovým krízam, aby sme naplnili milionový cieľ. Ďakujem pekne. Thank you, Mrs. McGuinness. Pani McGuinness. Veľmi si vážim túto podrobnú reakciu. Dovolte, aby som nadvezala na postoj e, švedského predsedníctva e, v otázke spoločnej polnohospodárskej politiky pri poskytovaní pomoci e, koncepcii globálnej potravinovej bezpečnosti. Podľa vás SPP môže zohrať dôležitú spoloč- úlohu pri spoločnej politike v, v Európe z hľadiska potravinovej bezpečnosti? Ďakujem. Well, we, we have... My sme o tom eh, v rade nediskutovali s prehnutím na túto konkrétnu konferenciu a je však očividné, že spoločná poľnohospodárska politika môže zohrávať určitú úlohu a keď budeme o tom diskutovať v budúcnosti, e, si uvedomíme, že môže, môže e, zohrávať stále významnejšiu úlohu e, pri napájaní hraničných štátov na spoločný trh a v snahe zjemniť, minimalizovať skutočnú aktuálnu akútnu krízu. Niečo sme urobili, e, dostávame teraz priaznevejšie správy takmer zo všetkých trhov, čo je super. A to nám poskytuje e, časový priestor, aby sme e, uvažovali o tom, ako budeme to riešiť do budúcnosti a ako by sme prípadne mohli využiť aj v budúcnosti reformovanú spoločnú poľnohospodárskú politiku, aby sme mohli pomôcť štátom, aby sa vyhli obdobnej situácii. Ďakujem pekne, pani Harkin vážená pani predsednička. Tu sa rozprávame o globálnej potravinovej bezpečnosti. Ale chcela by som stručne spomenúť potravinovú bezpečnosť v Únii. Podľa mňa potravinová bezpečnosť v Únii závisí od produkcie potravín v Únii. Dnes skupina Alde Agri mala stretnutie s pani komisárkou eh, Bolevou. Diskutovali sme o tom a už sa tu hovorilo o budúcnosti SPP, najmä po roku 2013 s tým, že možno, že dojde k rozpočtovým skrtom A to bude mať veľmi závažné dôsledky z hľadiska výroby potravín. Chápem, že je to súleč, súčasť širšej diskusii, ale je to veľmi dôležité pre všetkých zainteresovaných do polnohospodárstva. Chápem, že nemôžete zrejme dať nejakú odpoveď, ale ak máte nejaké ďalšie úvahy e, v mene predsedníctva, boli by sme vám povďažní. Pani predsednička, e, ďakujem pekne. E, je to veľmi komplikovaná, rozsiahla diskusie dotýka sa aj samotnej konferencie, ale ide podstatne nad rámec tejto konferencie. Nebolo našim zámerom rozbehnúť takéto diskusie. Očakávame, aby e, komisia nám poskytla nejaké oznámenie ohľadom e, budúceho rozpočtu. To sa prislúbilo a e, na rade v roku 2004 sa dohodlo, že dôjde k prehodnoteniu príjmov a výdavkov rozpočtu, vrátane aj SPP, čo je súčasťou rozpočtu. A toto oznámenie sa o oneskoruje. E, počúvame, že možno, že dostaneme to koncom roka. Ak áno, potom švedské predsedníctvo plánuje rozbehnúť prvé diskusie medzi členskými štátmi, ale potom bude na španielskom predsedníctve, aby začala na tom pracovať. Takže na teraz nemôžem vám poskytnúť e, viac detailov. Ďakujem pekne. A teraz e, ideme na ďalšiu otázku. Pôvodne od pani Kratce. Dnes ju zastupuje pani Gianaku. Otázka sa týka stability a e, paktu stability a rozvoja. Pani ministerka. Jo, ten frågan Ďakujem pekne. O tejto otázke sme diskutovali už dnes. Čo sa týka tejto krízy, ktorá teraz prebieha, tak verejné orgány prijali mimoriadne opatrenia, čo sa týkalo fiskálnej politiky, ako aj rozpočtovej pomoci. Toto bolo všetko nevyhnutné a na mieste a zohrávalo to dôležitú úlohu, aby sme zabránili ešte, dôležite, ešte významnejšie kríze, museli sme stabilizovať hospodárstvo a museli sme zabrániť úpadu konjunktúry. Stabilizácia hospodárskej situácie, ale neznamená to, že úpad konjunktúry už je za nami. Musíme byť veľmi obozretní, musíme zabezpečiť to, aby e, to obnovenie hospodárstva, ktoré snad nastane, nastalo, ale aby sa držali aj určité pravidlá pre verejné financie. Je tu to podpora, aby sa vyvážili tieto dva ciele a to vedie k tomu, že tá flexibilita, ktorá povolo, povolila v roku 2005 takéto kroky, je skutočne roz, e, oprávnená. Musíme tu prijať také opatrenia, ktoré sú nevyhnutné, aby sme podporili hospodárske aktivity, ale zároveň, keď sa teda obnoví hospodárstvo a začne sa rozvíjať, tak je dôležité, aby sme dbali na to, aby verejné financie boli udržateľné aby sme to mali hodnoverné plány, aby sme konzultovali naše rozpočty. Musíme myslieť na to, že táto situácia je veľmi odlišná v jednotlivých členských štátoch, tak sú to samozrejme veľmi rozličné plány, veľmi rozličné časové plány, ktoré sa týkajú hospodárskych stimulov. Toto sa bude odzrkadlovať v mnohých tých postupoch, ktoré sa týkajú nadmerného deficitu rozpočtov. Musíme to koordinovať a aj naďalej to musíme zosúľadiť s určitým rámcom pre fakt rastov stability. Práve preto predsedníctvo plánuje rokovanie na úrovni ECOFINu na jeseň, aby sme tu e, rokovali o výstupných stratégiách. Tieto dôležité, tieto dôležité diskusie budú viesť tomu, aby sme si vytvorili určitý názor na konsolidáciu pre členské štáty, aby sme zabezpečili udržateľnosť z dlhodobého hľadiska. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči pán Dženoku. Ďakujem pekne pani predsednička za túto jasnú odpoveď, ale ja by som aj tak chcela, aby ste zohľadnili istú vec. To znamená, že mne ide o to, či rok 2010 bude rok finančnej disciplíny a sanovania hospodárstva, alebo či to ešte celé presunieme do budúcnosti. Táto situácia je veľmi zložitá v Európskej únii, to samozrejme chápem. Áno, je to veľmi zložitá otázka. Budúci týždeň bude mať e, summit G20, kde sa bude diskutovať také výstupné stratégie. To bude taký začiatok. Samozrejme, situácia je veľmi rozdielna v jednotlivých členských štátoch. A práve preto to, tu budú rozličné časové plány. Pevne dúfam, že čoskoro môžeme začať s týmto procesom ale celé to bude závisieť aj od toho, ako sa bude vyvíjať tá hospodárska situácia. Vidíme svetlo na konci tunela, veríme, že to najhoršie je už za nami a práve preto verím, že veľmi rýchlo môžeme pristúpiť tejto výstupnej stratégii. Ak to nespravíme, ak nebudeme postupne zamýšľať nad tým, tak potom tí, ktorí sú najzraniteľnejší v našich, našich spoločnostiach, oni budú trpieť práve nezamestnanosťou, bude to riziko inflácie a budú ďalšie rizika. Takže nechcem, aby toto nastalo, ale neviem vám na to dať ešte nejakú konkrétnu odpoveď. Ďakujem. Uh, v poriadku, ďakujeme. Ideme na ďalšiu otázku od pána Kellyho. Týka sa to opatrení Únii v boji proti nezamestnanosti. Takže pani ministerka, poprosím. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, rada zdieľa znepokojenie poslanca, čo sa týka výsledkov Eurobarometra, čo sa týka informovania občanov o nástrojoch Európskej únie v boji proti nezamestnanosti, ako je napríklad Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Je veľmi dôležité, aby sme komunikovali našim občanom, čo vlastne robí Európska únia Rada považuje za dôležité to, že máme Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Chceme, aby sa tie nástroje využívali efektívne a musíme, musia bojovať proti nezamestnanosti. Toto sú veľmi dôležité nástroje na to, ako reagovať na úpad konjunktúry a musíme podporiť, ne, podporiť zamestnanosť. Zároveň sú dôležité stratégie flexicurity a musíme zabezpečiť aj to, aby sa kompetencie zlepšili, aby sa lepšie riadili v rámci tých možností, ktoré máme. Toto vyjadrila už rada v decembri 2008, keď podporila Európsky sociálny fond, kde sa povedalo, že môže zaviesť podporné opatrenia na podporu zamestnanosti. Ide tu aj o zlepšenie jednotlivých postupov v rámci Fondu pre globalizáciu. Dôležité bolo aj dôležité dohľad nad tým nariadením, ktoré to bolo a musíme zvýšiť efektivitu, musíme zlepšiť situáciu pre tých pracovníkov, ktorí boli prepustení, nielen v súvislosti s globalizáciou, ale v súvislosti aj s hospodárskou finančnou krízou. Myslím si, že nastal čas poukázať na to, že fungovanie tohoto fondu, týchto fondov, ako aj e, informovanie o nich je v kompetencii členských štátov, ako aj komisie. Čo sa týka Európskeho sociálneho fondu, tak členské štáty mali informovať o akciách a o spolufinancovaní pri programoch, kde ide o zvýraznenie úlohy spoločenstva. V tejto súvislosti môžeme napríklad spomenúť Európsku iniciatívu otvornosti, ktorú zaviedla komisia v roku 2005. Jeden z cieľov tejto iniciatívy je zlepšiť informácie, ktoré sú dostupné pre verejnosť, jednoducho tým, že sa zverejňujú tí, ktorí dostali priamo pomoc týchto fondov. Čo sa týka Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácie, tak informovanie o jeho činnosti je v kompetencii členských štátov. Tento fond môže reagovať na dopady globalizácie a sú tu aj určité nové možnosti. To, že ten fond nefunguje až tak dobre, možno súvisí s tým, že sme mali pomerne málo prípadov, ktoré boli podporené so starým tohoto fondu v predchádzajúcom roku. Ďakujem pekne za pozornosť. Uh, Ďakujem veľmi pekne za stručnú reakciu. Chápem, že je tu silná pozícia uh, v rámci uh, rady Eh, voči tomu, aby na nasledujúce dva roky sa do fondu dostali prostriedky. Ak sa táto pozícia zachová, môžete navrhnúť nejakú alternatívu, aby sme zachovali dynamiku Európskeho plánu obnovy. Áno, my sme diskutovali niekoľkokrát o tom v rade a je tu jednomyselný postoj, aby tento projekt bol kvalitný, musí mať aj prvok vnútroštátnej e, e, vnútroštátneho financovania. Čiže chceme obmedziť podporu zo strany rady. Na druhej strane sme si vedomi existujúce situácie problémov a požiadali sme komisiu, aby predložila alternatívny návrh. A pán komisár Samecký má to na zodpovednosti. Ehm, požiadali sme o to pred dvomi dňami, pracujú na tom a predložia to čím skôr. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. Pán Dikal. Pani Dikal. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že na strane rady nie je dostatočná podpora, čo sa týka 100% financovania sociálneho fondu. Ani teraz, v čase krízy. A podľa mňa ide o to, že máme tu teraz krízu a v tejto dobe je dôležité napríklad sa pozrieť na také sektory, ako je metalurgia alebo lodiarský priemysel, kde vidíme, že nezamestnosť stúpala veľmi výrazne. Ja by som sa chcela spýtať s ohľadom na investície, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa zabezpečila konkurencieschopnosť Európskej únie. Aké opatrenia môžete navrhnúť na to, aby sme mohli lepšie využiť sociálny fond a fond na prispôsobenie sa globalizácii, aby sme podporili tieto odvetvia priemyslu, ktoré sa nachádzajú vo veľkých problémoch? Ďakujem. Thank you, please. Mne sa páči, pani ministerka. Ďakujem pekne. Ako už som povedala, požiadali sme komisiu, aby predložila alternatívny návrh toho, ako je možné, alebo bude možné využiť sociálny fond v situácii, keď, e, ako povedala ctená poslankyňa, e, máme veľmi veľa ľudí bez práce v Európe. A dúfam, že komisia e, čoskora bezodkladne predloží takýto návrh. Máme však ďalšie nástroje na boj proti nezamestnanosti, čo je predovšetkým zodpovednosť členských štátov. Máme však aj kolektívnu zodpovednosť. Usilujeme sa ju koordinovať, aby sme zjednodušili budovanie jednotného trhu, aby sme odstránili prekážky, e, e, ktoré by bránila e, smernici o poskytovanie služby, aby sme odborali byrokráciu, aby sme zabezpečili lepšiu zamestnávateľnosť osôb, umožnili im ukončiť svoje vzdelanie. Budeme samozrejme diskutovať aj o nezamestnanosti v oktobri tohto roku na neformálnom zasadnutí ECOFIN. To je jedna z dôležitých tém eh, na programe. Viem, že o tom sa diskutuje nielen v parlamente, ale aj vo všetkých formáciách rady, keď hovoríme o budúcnosti Lisabonskej stratégie. Čiže sociálny fond je iba jeden z viacerých nástrojov, je možné samozrejme hovoriť o tom, ako ho vieme, e, budeme vedieť lepšie využiť, ale to je iba jeden z viacerých nástrojov, ktoré máme k dispozícii, aby sme bojovali e, voči, mm, proti nezamestnanosti. Ďakujem pekne. E, otázka od pána Posolta, týka sa to informácie o Čečensku, pani ministerka. Tak, herr Posselt. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán Poselt tak ako predsedníctvo bolo informované o vražde Natálie Estemirovej, tak sme hneď sa vyjadrili, odsudili, odsudili sme túto, za, túto vraždu a sme vyjadrili súcit s jej rodinou, s jej kolegami a organizáciou Memorial. Ďalej sme apelovali na ruské orgány, aby rýchlo vyriešili to, tento prípad a aby e, čo najskôr sa uskutočnil proces s aktérmi. Budeme veľmi pozorne sledovať vývoj v Čečensku a zároveň chceme vyjadriť to, že reš- chceme tam rešpektovať ľudské práva a chceme podporiť bojovníkov za ľudské práva. Viacejkrát sme upozornili ľudské orgány, aby spravili všetko preto, aby chránili týchto ľudí v Rusku v súlade s deklaráciou OSN o, o obhajcoch ľudských práv. Musím povedať, že máme tam rozličné projekty, sú tam aj diplomati z Moskvy, ktorí sledujú veľmi pozorne situáciu v Čečensku. A rada sa zaoberá toto otázkou pána Poselta je veľmi znepokojená, čo sa týka situácie pri ľudských právach v Čečensku. Je nevyhnutné, aby tam pôsobili takéto organizácie. Únia sleduje tento región, bude aj naďalej sledovať eh, vývoj pri ľudských právach, eh, a princíp štátneho eh, právneho štátu a demokracia. Budeme sa snažiť to sledovať čo najviac a zasahovať, keď to bude potrebné. Nech... Ďakujem pekne, pán posol, ďakujem pekne, pani predstaviteľka rady. To je napokon prvá dobrá odpoveď zo strany rady na túto tému. Ďakujem pekne. Napriek tomu chcem doplniť otázku. Vie si predstaviť rada, že si bude špeciálne zapodovať témou e, Čečensko počas švedského predsedníctva? existuje celý rád oznamení e, e, e, zo strany ruského vedenia ohľadom určitých zmien. A preto by som chcel vás vopred požiadať, aby ste informovali nás na túto tému. Zajtra by sme mohli mať urgentnú diskusiu na túto tému. Thank you. Tak. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán posel, ďakujem za priateľské slova. Áno, kontinuálne sa zaoberiem otázkou ľudských, ľudských práv a sledujeme situáciu v Rusku. Ten samý, ktorý sa uskutoční snáď medzi Úniou a Ruskom na jeseň, tak vtedy na programe budeme mať aj otázku ľudských práv. Uh, Ideme teraz na ďalšiu otázku od pána Šincesa. Týka sa to schváľovania tureckou vlády možnosti hľadať e, uhľovodiky v exkluzívnom priestore členských štátov. Pani ministerka. Tak, Ďakujem pekne, pani predsednička. Rada si je vedomá týchto udalostí, ktoré, spomínal pán poslanec. Čo sa týka tureckých vzťahov, alebo tureckého postoja k tým, tomuto regiónu, tak e, je dôležité mať dobré susedské vzťahy a musíme hľadať mierové riešenie. Toto je vlastne aj to, čo e, chcela charta OSN. Dôležité je aj sledovať to na úrovni OSN. Rokovania o pristúpení OSN a závery rady, tak to všetko viedlo k tomu, že upozorili sme Turecko o tom, aby sa zdržalo takých taký aktivít, ktoré mohli ohroziť dobré susedské vzťahy a ktoré mohli ohroziť mierové riešenie. Okrem toho pri viacerých príležitostiach sme zdôraznili to, že je dôležité normalizovať vzťahy a dôležité, aby, sa, aby boli dobré vzťahy medzi Tureckom a inými štátmi, predovšetkým Cyprom. A tu sa zdôrazňuje predovšetkým suverénnosť všetkých členských štátov EÚ. Čo sa týka dodatkového protokolu, tak stanovisko Európskej únie je jasné. Áno, je tu povinnosť, aby, Európske, aby Turecko to uplatňovalo nediskriminujúcim spôsobom. Všetky otázky, sleduje Európska únia a budeme sa nimi zaoberať na stretnutie trojky s Tureckom. Tak sme to robili aj v júli, aj, aj v máji a môžem vás ubezpečiť, že rada považuje tieto otázky veľmi dôležité a že budeme veľmi úzko sledovať tento vývoj. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Čantis. Υπουργέ, εκτιμώ και τη διάθεσή σας και το κουράγιο σας να δώσετε σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουμε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 Mm, Turecka k tomuto plynovodu, pokiaľ nebudú sa vyvíjať rokovania smerom k energetickej charte. Ako viete, to sa zablokovalo kvôli vetovaniu zo strany Cypru v súvislosti s tým, že mm, Turecko porušuje exkluzívnu hospodárskú zónu. A samotná predstava ekonomickej zóny je veľmi dôležitá a má kľúčový význam pre viaceré aspekty našej politiky. Takže ešte raz, pani ministerka, prosím vás, presnite, aké opatrenia rada plánuje, e, e, aké nápravné opatrenia plánuje rada. Ďakujem pekne, tak rada ako komisia, vážený pán poslanec, to sleduje pri všetkých našich rokovaniach s Tureckom otvárame túto otázku a zdôrazňujeme, aké dôležité sú dobré susedské vzťahy. Pre najbližšie príležitosti to bude trojka ministru zahraničnej veci v novembri a takto spravíme. A pevne dúfame, že tie incidenci tohoto typu, ako spomenul pán poslanec, takže sa už nebudú opakovať. Čo sa týka energetiky, tak e, to veľmi úzko sledujeme a sledujeme to na mne rady a prebiehajú tam diskusie. Je trošku príliš skoro hovoriť o tom, aké budú výsledky tohoto hodnotenia. Ako vie pán poslanec, každý krok v tomto procese si vyžaduje jednohlasnosť na úrovni rady. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz ďalšia otázka od pána Eowarda. Týka sa to politiky Únie voči Barme. Takže, pani ministerka. Ďakujem pekne, iba si to nájdem správny papier a už ho mám. Vážený pán poslanec, Európska únia sledovala tú situáciu, čo sa týka Aung San Suu Kyi, ktorá bola uväznená pred 20 ro- rokmi. Sledujeme situáciu, pri viacerých príležitostiach sme vyzývali barmské orgány, bola prepustená. Ďalej rada v tomto čase prijala konkrétne opatrenia. Spomeniem iba niektoré. Bolo to v auguste, kedy Európska únia odsúdila rozsudok voči Aung San Suu Kyi, e, keď bola odsúdená bez právneho dôvodu. A požadovali sme, aby bola okamžite prepustená. Rada zdôraznila, že právny proces znamená porušenie národného a medzinárodného práva. Ďalej, to bol vysoký predstaviteľ Európskej únie Haver Solana, ktorý zasiahol na ministerskom samite na stretnutí s organizáciou ASEAN, ako aj na nasledovnej konferencii medzi ASEANom a Európskou úniou v júni, kde bolo prítomné, prítomné Tajsko, ktoré a kde bol zástupca Barmy. Na tomto stretnutí sa prezentovali požiadavky z viacerých strán. Bolo to aj USA, Čína a Rusko, ktorí tiež požadovali, aby ona ako aj iní politickí väzni boli oslobodení. Európska únia je veľmi aktívna, čo sa týka Barmy. Máme tam aj vyslanca, ďalej je tam aj OSN, je tam aj poradca OSN Ibrahim Bargány. Oni veľmi intenzívne pôsobia a snažia sa koordinovať svoju činnosť s inými partnermi orgány v Barme sa rozhodli, že budú ignorovať tieto výzvy a že nebudú reagovať na, to, na požiadavky na prepustenie Aung San Suu Kyi. Ďalej nerešpektovali požiadavky viacerých štátov ASEAN. Pritom ASEAN je členom tejto organizácie. Keďže Barma nereagovala, tak e, Európska únia prijala rozhodnutie voči tým osobám, ktoré prijali ten rozsudok. Čo sa týka tých osôb, ktoré prijali to súdne rozhodnutie a boli zapojené do procesu, tak majú zákaz náš e, vstupu do Európskej únie. Sú tu ďalej reštriktívne opatrenia a ďalej sa tu zastavia prostriedky, ktoré by išli v prospech štátnych podnikov v Barme. Toto je odpoveď, na ktorej sa zhodla Rada 13. augusta. Je to v súlade s tou líniou, ktorú Európsky parlament prijal v októbri uplynulého roku. Môžem ubezpečiť pána poslanca, že Európska únia v rámci týchto opatrení bude intenzifikovať svoju prácu v rámci medzinárodného spoločenstva a bude spolupracovať s partnermi v Ázii na to, aby sa dosiahlo okamžité prepustenie Aung San Suu Kyi ako aj ďalších politických väzňov. Je to základný alebo prvý krok, ktorý sa vyžaduje, ak voľby v roku 2010 sa majú považovať za slobodné a hodnoverné. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Elward. Ďakujem, pani predsednička. A ďakujem, pani ministerka, za komplexnú reakciu. Pani ministerka, aké aktivity uskutočnila Európska únia alebo pripravuje, aby pomohla tisíckam utečencov, ktorí odišli z Barmy do e, e, Číny v dôsledku e, potičok medzi chuntou a etnickými menšinami. Minister. Pani ministerka, o, veľmi sa ospravedlním, že môžem zodpovedať túto otázku. Musím sa k tomu ešte viedriť neskôr. Ospravedlňujem sa. Thank you. Ďakujem. Ďalšia otázka pána Krolieho týka sa úších vzťahov medzi EÚ a Spojenými štátmi. Pani ministerka. Ja, eh, tak, e, herr Brian Crowley. Ďakujem pekne, pán Crowley. Rada považuje dôležité rozvíjať vzťahy medzi EÚ a USA tieto transatlantické vzťahy sú dôležitou súčasťou zahraničnej politiky EÚ. Opieram sa to spoločné hodnoty, ako sú ľudské práva, demokraciu a angažovanosť v spoloč- otvorných ekonomikách. USA poskytlo nový stimul pre tieto vzťahy. My sme pevne rozhodnutí, že chceme rozvíjať túto spoluprácu. Nastala doba, kedy očakávame konkrétne výsledky pri týchto vzťahoch na obidvoch stranách Atlantiku. Chcel by som povedať, že je to viacero oblastí, kde Európska únia úzko spolupracuje s USA a kde môžeme rozširovať strategické partnerstvo a silných výsledky. Samozrejme, budeme pokračovať našu spoluprácu aj pri regionálnych otázkach, čo sa týka Iránu, Afganistanu, Pakistanu, mierové procesu na Blízkom východe, Balkánu a čo sa týka Ruska. Budeme sa obrať riešením kríz a som veľmi rada, že USA sa teraz súčasňujú Eh, misie Eulexu, Eulexu v Kosovo. Chceme mať aj úzkú spoluprácu pri klimatických otázkach, čo sa týka Kodánskej konferencie pred koncom roka. Vidíme, že sa zvýšili ambície USA, odkedy nastúpila nová administratíva a toto skutočne vítame. Pevne veríme, že budeme môcť prezentovať spoločné ciele eh, znižovania emisí z dlhého hľadiska Máme tu aj spoluprácu pri otázke energetiky, to je dlhodobé niečo, musíme to povýšiť na vyššiu úroveň a musíme vytvoriť spoločnú radu medzi EÚ a OSA. To by bolo dobré, dobré fórum pre spoluprácu, čo sa týka energetickej bezpečnosti, trhu, udržateľnosti, výskumu a nových ener- techník v oblasti energetiky. Ďalšou dôležitou otázkou je otázka finančnej a hospodárskej krízy. Tu ide o dôležitú spoluprácu, aby sme vytvorili obnovu e, finančné trhy, aby začali fungovať v oblasti obchodu. Ide o kolo dohy, ktoré sa musí ukončiť do roku 2010. Toto je veľmi dôležité na to, aby sme podporili zotavenie hospodárstva, aby sme bojovali proti protekcionizmu. A tuto práve je USA kľúčovým aktérom. Samozrejme, že na zasadaní G20 budúci týždeň budeme rokovať o týchto otázkach. Je tu záujem na obidvoch stranách, aby sa prehlbila spolupráca napríklad aj v vnútorných otázkach a právnych otázkach, aby sme podporili chápanie spoločných rámcov a pravidel. Je tu, bolo tu prehlásenie o uzatvorení Guantanamo, to môžem spomenúť ako dôležitý krok vpred. Potom je to aj nešírenie jadrových zbraní, odzbrojovanie a Obamová administratíva považuje toto za veľmi dôležité. Washington a Brusel spolupracujú a snaží sa dosiahnuť pokrok v takých otázkach, ako je dohľad nad dohodou o nešírení jadrových zbraní, potom tu ide o zákaz e, šírenia jadrových zbraní a potom tu ide o, o dôležitú situáciu pri konferencii o odzbrojení. Pevne veríme, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu. Je tu silný záujem na obidvoch stranách, aby sa posilnil transatlantický politický dialog a spolupráca, aby sa posilnila rozvoja spolupráca. Európska únia USA sú najväčšími donormi na svete a preto sú tu spoločné záujmy, aby sa zlepšili naše aktivity v oblasti rozvoja pomoci a môžeme o tom rokovať. Najbližší summit medzi EÚ a USA sú výbornou príležitosťou na to, aby sme o tom diskutovali, ako aj v ďalších otázkach na najvyššej úrovni. Sme veľmi radi, že švédske predsedníctvo tu má možnosť, aby prezentovalo Európsku úniu na tomto samite. Pevne veríme, že tu dojde k podpore transatlantických vzťahov a posunú sa na vyššiu úroveň. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Crowley. Ďakujem pekne, pani podpredsednička. A ďakujem vám, pani ministerka. Som veľmi rád, že ste sa vrátili, i keď v inej podobe. K tým dvom konkrétnym otázkam, kde môžeme čo najviac spolupracovať, je to nešírenie e, zbraní hromadného ničenia, to je poprvé, a potom finančná kríza. E, švedské e, predsedníctvo ako zastupca rady má nejaké konkrétne predstavy, ktoré by ste mohli predostrieť na samite, ktoré sa bude čoskoro konať. A je tu rozdiel medzi Francúzskom a, a i, e, Spojeným kráľovstvom a ostatkom e, e, Európskej únie z hľadiska finančnej e, regulácie. Zdá sa, že Spojené štáty sa prikláňajú k ostatným na rozdiel od Francúzov a Angličan a myšlienkam, ktoré včera ohlasil e, Gordon Brown. Pani ministerka? Ďakujem. Dnes ráno sme mali diskusiu o príprave na zasadnutie G20. Viem, že v médiách sa diskutuje o viacerých návrhov, ale musím eh, povedať, že Únia je veľmi dobre skoordinovaná Diskutovali sme s ministrami financí a zajtra večer budeme mať večeru s e, hlavami štátmov, štátov a vlád, aby sme skoordinovali naše stanovisko pred strednutím v Pittsburghu. Sme zjednotení, máme konkrétne návrhy, vieme, čo chceme dosiahnuť a toto doľadovanie prebehne e, zajtra. Nie som nejako znepokojená a som veľmi rada, že e, pán komisár Almunia nám pomohol dosiahnuť taký neobvyklý stav, silnej jednoty. Máme konkrétne priority a riešenia, o ktorých sa bude diskutovať a budeme sa snažiť eh, zabezpečiť mm, mm, eh, jednotný postoj eh, voči mm, americkej administratíve a ďalším partnerom na stretnutie G20 v otázke nešírenie zbraní hromadného ničenia. Sme radi, že sa to opätovne dostalo na program rokovaní Nebolo to jednoduché, sme vďační prezidentovi Obamovi za jeho podporu, ale to chce čas. E, treba vyriešiť zložité technické otázky. Sme orientovaní na samotný proces, budeme to, sa to snažiť urýchliť, ale neviem vám zatiaľ povedať, koľko to potrvá, aké máme termíny, ale máme to na programe, sme odhodlení pokračovať v tom a myslím si, že je to e, e, e, žiadosť, ktorú zdieľa aj náš americký partner. Ďakujem. Dopl- otázka na pána Palakisa. Ďakujem, pani predsednička. Vážená pani ministerka, chcel by som sa opýtať, ten trojuholník Spojené štáty EU a Rusko. Ako viete, z iniciatívy prezidenta Obamy Spojené štáty a Rusko začali veľmi dôležité rokovania o jadrovom odzbrojení. Akým spôsobom podľa vás Rada a Únia by mohli prispieť a nejakým spôsobom uľahčiť riešenie, ktoré je veľmi dôležité pre budúcnosť ľudstva? Ďakujem pekne. Ďakujem. Áno som e, veľmi rada tejto správe. Je veľmi dôležité, že títo dva štáty si spolu sadnú a budú diskutovať o dôležitých otázkach, dôležitých pre ľudstvo. A môžeme iba e, dúfať, že dosiahnu konkrétny pokrok existuje, bude e, sa konať v marci roku 2010 globálny nukleárny summit, tam bude zastúpená Európska únia a to bude dobrou príležitosťou pre tých, ktorí koordinujú naše postoje aby e, spresnili náš e, príspevok do tejto diskusie, aby bola čo najplodnejšia. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, o 7. sa nám končí hodina otázok. Viem, že pani ministerka musí odcestovať a preto otázky, ktoré sme nedokázali pre nedostatok času zodpovedať, budú zodpovedané písomnou formou. Ďakujem pekne za účasť na dnešnom rokovaní. Otáz, hodina otázok je ukončená. Ďalšie zasadnutie bude zajtra 17. septembra 2009 od 9. do 1. a od 3. do 5. Program je zverejnený mm,